Ďakujem pekne a zajtra 10. sa uskutoční hlasovanie. No a teraz nasleduje e, prezentácia správy e, pani Rosa Nikolás Ramos o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rýsneho hospodárstva. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, ten trik so svetlom sa mi veľmi páčil. Mali by ste to robiť častejšie. hlavne pre tých, čo tu stále sedíme na tejto nočnej plenárke. Kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, pán predsedajúci, zachovanie ekosystémov a zároveň trvalo udržateľné využívanie morských zdrojov. Toto je výsledkom alebo výrazom kontaktu človeka s ekosystémom inovácie, výskum a tak ďalej. To všetko skrátka dostať do súladu. Výskum a vývoj ako aj získavanie spolahlivých údajov sú základom pre solidnú a udržateľnú politiku v oblasti rybného hospodárstva vedci, viacerí vedci tvrdia, že problémom nie sú peniaze, problémom sú ľudské zdroje a to je veľmi dobrý opis problémov, ktorými čelíme v oblasti rybného hospodárstva. Máme tu taký dvojaký problém. Na jednej strane, pán komisár, máme tie sumy v rámci 7. Eh, rámcového programu pre výskum morského prostredia. Tie sú nepostačujúce aby sme sa mohli tejto otázke venovať dosť do hĺbky. A potom je tu druhá vec. Ja som sa spojila s mnohými vedcami pri príprave svojej správy a vedcov alebo vedci majú rôzne problémy pri predkladaní projektov v rámci 7. rámcového programu. Máme tu rôzne prístupy k výskumom v oblasti akvakultúry Eh, skrátka v oblasti rybolovu alebo oceanológie má ten výskum multidisciplinárny a dlhodobý charakter. Aj v 7. rámcovom programe sú venované rovnaké prostriedky na všetky tieto oblasti, aby sa doplňali, aby boli koordinované. Ako to vyzerá momentálne? Vyzerá to tak, že vedecká obec má problémy nájsť výskumníkov, aby dostala potrebám tohto sektora. Generálne riaditeľstvo pre výskum sa rozhodlo v prvom rade financovať základný výskum, miesto toho, aby sa venovalo verejným politikám s cieľom posilniť stratégiu v oblasti morského prostredia, e, v súvislosti s klimatickými zmenami a tak ďalej. Takže potrebujeme náležité finančné nástroje a tie sú do veľkej miery aj naplánované v rámci 7. rámcového programu. Na záver by som chcela povedať, že nám chýbajú v tejto oblasti mladí vedci, je to možno preto, lebo tá kariéra tam nie je až taká lákavá ako v inom základnom výskume. Je potrebné zriadiť univerzitné štúdia, tak aby boli zaujímavé a aby tu bola dobrá kariérna perspektíva pre takýchto vedcov je potrebné venovať sa aj rôznym modelom v oblasti aplikovaného výskumu, aby sa tie výsledky dali lepšie porovnávať, aby sa dali lepšie porovnávať údaja. Na to je potrebná aj spolupráca medzi rôznymi národnými výskumnými inštitútmi. Ďalšia dôležitá vec je, aby sa zohľadňovali aj skúsenosti rybárov pri príprave vedeckých správ ktorých potom budú vyplývať rozhodnutia v oblasti politiky rybného hospodárstva. Ďakujem pekne pani Migueles Ramos. Teraz dávam slovo pánovi Potočníkovi. Ďakujem pekne. Je vždy veľmi pekné hovoriť o vlastnej oblasti kompetencií. Komisia by chcela poďakovať spravodajkyni pani Rosa z Ramos eh, ako výboru pre rybolov za vynikajúcu správu. Správa prichádza v správnom čase. Pripravujeme spoločné rozhodnutie o mori a, a rovnako rozpočet, ako aj zelenú knihu o reforme spoločnej rybolovnej politiky, kde je tiež kapitola o výskume. Komisia v princípe súhlasí s hlavnými Časťami správy. Vítame podporu pre európsku morskú stratégiu. Priorita sa pripisuje budovaniu kapacít, iniciatívam pre integráciu viacerých výskumných disciplín, budovanie synergických efektov. Komisia uznáva význam zaistenia toho dôstatočného výskumu pre výskum v rámci 7. rámcového programa pre výskum v spolupráci s inými sektorami, spolnohospodárstvom, lesníctvom alebo biotechnológiami. Téma 2 KBBB rozpočet 7. rámcového programu pre výskum bude každoročne rásť, no a táto oblasť z tohto nárastu bude profitovať. Komisia bude pokračovať vo svojich snahách, podporovať výskum v súlade s právou, bude zviditeľnovať rybolov a akvakultúry v rámci 7. výskumného rámcového eh, programu. Posilňovanie sociálnych vied v pracovných programoch podporovať šírenie výsledkov, ako aj podporovať spolupráce a koordinácie jednotlivých výskumných programov. Nož a komisia bude podporovať integráciu rybolovu akvakultúry do širšieho kontextu výskumu Európskeho výskumného priestoru. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ja si myslím, že som práve opísal to, že existuje pevný základ, ako zlepšiť nás, náš rybolov a sektor akvakultúry inovatívnym výskumom v rámci rámcového programu. Tiež budú profitovať z koordinácie a spolupráce v, o výskumných aktivitách a z nového smerovania spoločnej plnohospodárskej politiky. No a keby som mohol povedať ešte sám za seba, ja vám môžem garantovať, že to nie je o ničím menej komplikované ako predtým. Pracujú na tom rovnakí ľudia, nož a spolupráca, ktorú mám s kolegom pánom Borgom, je skutočne vynikajúca a ja si myslím, že toto je budúcnosť výskumu, pretože my spolupracujeme naprieč sektormi a prináša to lepšie. This is done in a more Lepšie výsledky, keď výskum a práca sa organizuje o viacerých sektoroch. Ďakujem vám za vašu prácu a výsledky, ktoré považujem za skutočne jedinečné. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o približne 10 hodín 30 minút. Zajtra budeme pokračovať. Začneme o 9.00 a myslím, že teraz sa môžeme svetla zhasnúť, pretože zasadnutie je prerušené a želám všetky dobrú noc.